Vážení kolegovia, prosím vás, zaujmite svoje miesta. Nech sa páči, prosím. La séance est reprise. Pokračujeme v našom zasadnutí. Dnes do poludnia Budeme pokračovať v hlasovaní. Dve prvé sa týkajú budúceho viadročného finančného rámca. Je to iniciatívna správa Jana Obrichta a Izabel Toma. A potom tu budeme mať iniciatívnu správu Gerarda Depreho a Janusa Levandovského o nových vlastných zdrojoch Prosím vás, vložte si svoje hlasovacie karty do zariadenia. Le scrutin est ouvert. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Máme 27 kart vložených do prístroja 23, 24, 25. Il y en a deux de nos collègues qui n'ont pas. Máme dvoch e, kolegov, ktorí ešte nehlasovali, aj keď vložili svoju kartu 26. Myslím, že 20, 27. Áno, končím hlasovanie. Bien, donc nous allons... Takže Budeme najskôr hlasovať o iniciatívnej správe viacročný finančný e, rámec po 2020. Pozmenujúci návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňujúci návrh 48 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 50 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 52 za, proti, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, všetci hlasovali, Končím hlasovanie. E, širokou väčšinou zamietnutá 52, 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. prijatý 13 hlasmi proti 12. Je zamietnutý. je zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, pri, zamieta sa, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý, Pozmenujúci návrh 129 a 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 131 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 134 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí 137 za, proti, zdržali sa prijatí 138 za, proti, zdržali sa zamietnutí 139 za, proti, zdržali sa prijatí 140 za, proti, zdržali sa zamietnutí 141 za, proti, zdržali sa zamietnutí 142 a 143 identické za, proti, zdržali sa, zamietajú sa 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 146 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 147 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 148 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 149 za, proti, zdržali sa, odmietnutí, 150, 151, 152, 153 identické za, proti, zdržali sa, zamietajú sa, 155 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 154 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 156 za, proti, zdržali sa, prijaté. 157 bol stiahnutý, 158 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 164 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnutý, 165 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. pozmenujúci návrh 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme elektronicky 168. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 171 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 189 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 191 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 192 po častiach, prvá časť až po ale pro, program, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Odhlasované, končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 193 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 194 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 195 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 197 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 198 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 199 za, proti, Držali sa zamietnutí 200 za, proti, zdržali sa prijatí 201 za, proti, zdržali sa prijatí 202 za, proti, zdržali sa prijatí 203 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 204 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 205 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 206 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 208 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 207 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 209 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 210 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 211 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 212 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 213 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatý pozmenujúci návrh 222 za, proti, zdržali sa prijatý 223 za, proti, zdržali sa zamietnutí 224 za, proti, zdržali sa zamietnutí 225 za, proti, zdržali sa prijatí 226 za, proti, zdržali sa zamietnutí 228 za, proti, zdržali sa prijatí a teraz máme pozmeňujúce návrhy 230, 231, 232, 233, 234, 235. Tam budeme hlasovať unblock. Týka sa to odsekov 9, 42 a 43. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 236 za, proti, A budeme. Ja som to neoznámil. A ja som si myslel, že to je automatické 237. Nie. On le met au 237 Hlasujeme o 237 za, proti. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnutý 21 proti 13. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 18 za. Proti zdržali sa, prijatí, Pozmenujúci návrh 263 za, proti, zdržali sa, odmietnutý. 266 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 264 za, proti, zdržali sa, prijatý. 265 za, proti, zdržali sa, zamieta sa.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 zdržali sa prijatý, kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmenujúci návrh 285 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 286 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 26 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 312 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 314 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 328 za, proti, zdržali sa, odmietnutý kompromis 32 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 33 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 34 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 359 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Odhlasované, končím hlasovanie. Prijatý 19 proti 15. 362 za, proti, zdrhali sa. Zamietnutý 36 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 391 s ústnym pozmenujúcim návrhom máte text, to je za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 412 za, proti, zdržali sa odmietnutí 413 za, proti, zdržali sa odmietnutí 414 za, proti, zdržali sa prijatí Pozmeniaci návrh 415 za, proti, zdržali sa prijatí, 416, 417 identické za, proti, za, zdržali sa, zamietajú sa, 418 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa, kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 422 za, proti, zdržali sa, Odmieta sa pozmenujúci návrh 427 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 435 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 436 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa, prijatý. poz- Možno, že trošku chcete oddychnúť, lebo nevidím všetky ruky zdvihnuté. 472, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, kompromis 45 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmenujúci návrh 496, kto je za, proti, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý, 19 proti 13, 497 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 46 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 506, kto je za. Máme tu oddelené hlasovanie na žiadosť skupiny EPP a SAD. Dávam hlasovať o prvej časti exante ante conditionality za, proti, zdržali sa, prijatý Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 508 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 510 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 519 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 530 v počastiach prvá časť až po Education and Healthcare za, proti, zdržali sa, zamieta sa druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá, pozmenujúci návrh 536 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 535 za, a pardon, odpada, opravuje sa predseda, kompromis 48 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 49 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 556, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. E, Pozmenujúci návrh 569 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 599 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 52 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 612 za, proti, zdržali sa, odmietnutý kompromis 53 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 604 za, proti, zdrž- overíme elektronicky, otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie prijatý, 20 proti 16, pozmeňujúci návrh 628 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 54 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmeňujúci návrh 629 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 639 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 640 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 642 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 644 za, proti, zdržali sa, myslím, že je zamietnutý, overíme, otváram elektronické hlasovanie. 644 odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa 22 proti 14. 645 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 646 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 647 za, proti. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. odhlasované. Končím hlasovanie. 6 na 16. Áno, hlasovali všetci. Zamieta sa. Veľmi tesne. Kompromis 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmenujúci návrh 659 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 660 za a 661 identické za, proti, zdržali sa, zamietajú sa, 663 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 662 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa, 664 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 56 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 57 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmeňujúci návrh 676, mm, po častiach prvá časť až po gender balance, kto je za, proti, zdržali sa prijatý, druhá časť <coughs> za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 22 hlasmi proti 14. 677 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 58 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 59 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmeniaci návrh 591, Hlasujeme o druhej časti s ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Je to prijaté 18 hlasmi proti 16. Kompromis 60 za, proti, zdržali sa prijatí. Prosím vás, neváhajte, zvihnite ruku. Kompromis 61 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 62 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh ústny k oceku 97. Je tam pridaná jedna veta, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 63 za, proti, zdržali sa, prijatý. E, 680 stiahnutý, 682 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 683 za, proti, zdržali sa prijatí, 172 odpadá, 678 tiež. A teraz máme Tu máme citácie. Pozmeniť návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý, 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 7 za, proti, zdržali sa, prijatí, 8 za, proti, zdržali sa, prijatí, 9 za, proti, zdržali sa, prijatí, 10 za, proti, zdržali sa, prijatí, úvodné ustanovanie A, pozmeniť návrh 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 64 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeniaci návrh 18, zamieta sa, nie je priateľný.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 Overíme si elektronicky, lebo to nebolo jasné, 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Odmietnutý širokou väčšinou. Prosím vás, zdvíhajte ruky. 25 je pokrytý, 27 za, proti, stržali sa, zamietnutý, kompromis 65 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz ideme k čo? Za e, regi. Regi C za, proti, zdržali sa zamietnutí. Avko, to nebudeme hlasovať. E, kont, e, by som chcel navrhnúť, aby sme hlasovali unblock eh, eh, o všetkých, ktoré nie sú pokryté. Takže kto je teda odseky, kto je za? Pán Depre. Vy chcete požiadať eh, hlasovanie o každom inom. Takže o šestke, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý odsek 10 za, proti, zdržali sa zamietnutý odsek 14 za, proti, zdržali sa zamietnutý odsek 17 za, proti, zdržali sa zamietnutý 18 za, proti, zdržali sa zamietnutý 19 za, proti, zdržali sa zamietnutý 25 za, proti, zdržali sa zamietnutý. A teraz eh, Eh, stanovisko výboru PEŠ, odsek 13 za. Alebo mohli by sme o týchto odsekoch, eh, ktoré nie sú, kde myslíte, že by sme mohli hlasovať naraz? Pán Depre? Áno, okrem 29 a 30. Takže okrem 29 a 30. Dobre, takže 13 eh, až eh, no, Dobre, takže bolo by jednoduchšie hlasovať teraz po jednotlivých odsekoch. Dobre, takže 13, kto je za, proti, Zdrali sa zamietnutí, 14 za, proti, Zdrali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za proti, zdržali sa zamietnutí 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Libe a 30 ešte peš, kto je za. Odsek 30 za výbor pre Ľubov, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Libe, tam je to všetko vykryté. Tran, e, odsek 4, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 26 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kultúra odsek 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. FAM 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí ITRE Vitra 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A fet to je všetko vykryté. Envy odsek 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri, Agri 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí Agri 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí Agri 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí Agri 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí Agri 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí Agri 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. DV Môžeme hlasovať unblock. blok. Nie je nikto proti. Dobre, takže 2, 20, 21, 31, 34, 43 za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. A teraz o celom znení textu, znení požňovacích návrhov, hlasovanie. Budeme hlasovať v menovitom hlasovaní. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 29 hlasmi proti 4 a traja sa zdržali. Gratulujeme našim dvom spoluspravdajcom Izabel a Janovi. A ďakujem aj všetkým našim kolegom a tieňovým spravodajcom za prípravu kompromisov, čo nám výrazne uľahčilo prácu.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 Bon, vous êtes prêts pour les... Dobre, takže môžeme prejsť k novým vlastným zdrojom. Ďakujem pekne našim dvom spravodajcom a všetkým ostatným, ktorí im pomáhali a podielali sa na príprave pozmeňujúcich návrhov a hlavne kompromisných návrhov. Ste pripravení? Zase, že áno. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu o iniciatívnej správe, ktorú pripravili Žerard Depre a Januš Levandovský. Kompromis 1, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 10 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 2 za. Proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí pozmeňujúci návrh 15 za, proti, to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 18 hlasmi proti 17. Takže prejdeme na kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Odsek 13, pozmeňujúci návrh 27 za. Proti zdržali sa zamietnutí, 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Eh, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. C15, pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Eh, odsek 16, pozmeňujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis číslo 13 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 83 bol stiahnutý, kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 85 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnutý 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, Prepačte, zabudol som na pozornosť na 89. 89 za. Proti. To nebolo úplne jasné. Takže si to overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté 20 hlasmi proti 14. Pozmeňujúci návrh 90 za, ne, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí 90 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 94 a 95 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 99, 100, 102, 105, 111 O nich môžeme hlasovať en blok, ak chcete, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. si návrh 101 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. Kompromis 21, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatý. si návrh 107 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý 106 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 108 za proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 114 za, proti, zdržali sa prijatý. 115 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 116, 118, 120, 124 a 126, tiež o nich môžeme hlasovať an blok. Kto je za tieto pozmeňujúce návrhy? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 24 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 25 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý odsek 42, pozmeňujúci návrh 125 za, proti, zdržali sa, to si overíme elektronicky. Hlasovanie je otvorené, hlasujte prosím, hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatí. pozmeňujúci návrh 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 134 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 133 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 137, 136 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 27a, kto je za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatý. Odsek 50, pozmeňujúci návrh 143 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 28a, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28b, kto je za? Proti, zdržali sa prijatý Kompromis 28d, kto je za? Proti, zdržali sa prijatý Envy. MV 5 za, proti, zdrhali sa, to bolo prijaté. A 157 tým bezpredmetná, 20, kompromis 28 E, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 164 za, proti, kolegové, nezdvíhate ruky poriadne, takže si to overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené o 164. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. E, bolo to prijaté 165 za, proti, zdržali sa zamietnutí 166 za, proti, zdržali sa zamietnutí 167 za, proti, zdrali sa zamietnutí, 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatý. A teraz prechádzame k úvodným ustanoveniam. <clears throat> Kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 32 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijatý. Teraz prejdeme k jednotlivým stanoviskám. Stanovisko INTA, odsek 5 a 6. Môžeme hlasovať o nich unblock, ak chcete, kto je za proti, zdržali sa zamietnutí. No a teraz budeme hlasovať o celom znení e, v takomto pozmenenom, e, pozmenenom podobe menovitým hlasovaním. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. No a ja vyzývam toho posledného, aby ešte hlasoval. Dobre, ďakujem pekne a hlasovanie je ukončené. A bolo to pri, e, prijaté 31 hlasov proti 4 a jeden sa zdržal. Gratulujeme Žerardovi Deprému a Janušovi Lamandovskému, ktorí dostali 31 hlasov a hovorili jedným hlasom.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 A nemôžeme podceňovať ďalšie správy, ktoré nasledujú, aj keď sme odhlasovali už VFR a nové vlastné zdroje. Takže by som raz uraznil ich význam. A teraz sa ja e, si návrh, ale nie je priateľný. Hlasovanie. Ide o hlasovanie o texte o uhli a oceli. Takže budeme hlasovať v menovitom hlasovaní o tomto texte, ktorý sa nedá meniť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené 28 hlasov za a 2 hlasy proti a 2 sa zdržali. Takže gratulujem spravodajcovi a rovno e, by som sa ako spravodajca aj poďakoval. Takže ďakujem pekne aj za ten potlesk. Dobre, no a teraz prejdeme e, na fond na prispôsobenie globalizácii pre prípad Ericsson. Je to správa kolegu Urmasa Paeta. E, Pozmite návrh 3 za, proti zdržali sa prijatí 4 za, proti zdržali sa zamietnutí 5 za, proti zdržali sa prijatí 6 za, proti zdržali sa zamietnutí 7 za, proti zdržali sa to nebolo úplne jasné, e, takže overíme si to elektronicky. Hlasovanie o sedmičke je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. E, bolo to prijaté 23 hlasov za, 7 proti. 8 za, proti, zdržali sa osmička za, proti, nevidím presne, ako to bolo, takže hlasujem elektronicky, hlasujte prosím. Hlasovanie ukončené. 20 hlasov proti 6, ale ruky mm, neboli úplne zdvihnuté, takže prosím, občerstvite sa a zdvíhajte ruky 9 za. Proti, zdržali sa, bolo to prijaté 10 za. Proti, zdržali sa, a bolo to zamietnuté 11 za. Proti, zdržali sa, a to si overíme opäť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 Takže 17. Hlasujete elektronicky, prosím. E, všetci hlasovali, hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa, schválené 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 20 za, proti, zdržali sa prijatí 21 za, proti, zdržali sa prijatí 1 za, proti, zdržali sa prijatí 2 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz o eh, celom znení textu v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené 30 hlasov za a 2 proti. Gratulujeme nášmu kolegovi Paetovi. A teraz budeme hlasovať o inej správe, ktorá sa týka e, Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. To je k správe nášho kolegu Estebana Gonzálesa Ponsa. Pozmenujúci návrh 1, kto je za, kto je proti kto sa zdržal? Schválený. pozmenujúci návrh 2 za. Proti. Zdržali sa prijatí. pozmenujúci návrh 3. Oddelené hlasovanie, mm, o ktoré požiadal spravodajca. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Hlasujeme o druhej časti za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, eh, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie k druhej časti. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamieta sa 17 proti 15 hlasom. Štvorka za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Osmička po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 11 za, proti, zdržali sa, schválená, 12 za, proti, zdržali sa, schválená, 13 za, proti, zdržali sa, schválený, 14 za, proti, zdržali sa schválení. Hlasujeme o celom takto pozmenenom texte. Hlasujeme menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Schválené 30 hlasmi proti jedným jedno zdržanie sa gratulujem spravodajcovi. A teraz budeme hlasovať o texte Inéze Vajdere, o príležitostiach, pokiaľ ide o rybolov a o príspevok rozpočtu EÚ pre jednotlivé partnerstvá. Hlasujeme o celom texte e, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Aha, sú tu dve hlasovanie. Prvé hlasovanie o dohode o partnerstve za, proti, strežali sa prijaté. A teraz o stanovisku. Menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Mm, dvaja, ktorí ste sa prihlásili a neodhlasovali, končí hlasovanie. Schválilo 27 hlasov, traja proti. Gratulujem spravodajkyni. A teraz budeme hlasovať o finančných nástrojoch priebežná revízia v roku 2017 a perspektívy na rok 2020. Ide tu teda o architektúru stanovenia. Pozmenujúci návrh 1, kto je za, proti. Nie je to jasné, otvoríme elektronické hlasovanie, overíme si. Končím hlasovanie. Prijatý 22 proti 8. Kompromis 1. Kto je za? Proti. Strižali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 9 stiahnutý, 10 za, proti, zdržali sa, prijatí, 11 za, proti, zdržali sa, prijatí, 12 za, to je ústny pozmenujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, 13 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 13, 13 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, pardon, za, e, zamietnutý 17 proti 14 za. Pozmeniaci návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý pozmenec návrh 16 za, proti, zdržali sa, prijatý 17 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, zamietnutý 18 za, proti, zdržali sa, prijatý 19 za, proti, zdržali sa, prijatý 20 za, proti, zdržali sa, prijat, zamietnutý 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 23 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. A o celom texte hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie prijaté 28 hlasmi proti 4 a nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcovi. A teraz budeme hlasovať o presunoch z rozpočtu na rok 2018. A teda to je hlas, hlasovanie o dôsledkoch Máme tu dve stanoviska priaznivé, ktoré sa vyjadrili k fondu k prispôsobovaniu sa globalizácii. Máme tu nejaké pripomienky, e, pán všeobecný spravodajca? A ako ste práve povedali, pán predseda, toto sú dopady dvoch správ, ktoré sme práve prijali. Správa Estebana Gonzálesa Bonza o redundantnej práci v regióne Galícia a správa pána Paeta o redundancii v Švédsku, aby, sme, bol konkr- aby sme boli konkrétni, čiže budeme hlasovať o presune pre Švédsko. Navrhuje presun 2 miliónov 220 tisíc 400 eur z rezervy EGF do hlavnej položky EGF, to je dopad teda schválenia správy pána Pajerta a navrhujem hlasovať za tento prevod a potom budeme hlasovať o druhom prevode, ktorý navrhuje previesť 720 tisíc eur takisto z rezervy EGF do hlavnej položky EGF ako dopad schválenia správy nášho kolega Estebana Gonzálesa Ponza a táto čiastka pokrie e, aplikáciu e, uplatnenie španielských orgánov v súvislosti e, s Galíciou. Takže hlas, navrhujem hlasovať za tento návrh a to je všetko, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca. Myslím, že tu nie sú špecifické záujmy, takže budeme hlasovať nominálnym hlasovaním k prvému prevodu. Pardon, hlasujeme elektronicky k prvému prevodu. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Niektorí nechávajú svoje e, karty v hlasovacom zariadení. Takže posledná výzva. Končím hlasovanie. Prijaté 27 za, traja proti. E, k druhému transferu Galícia. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 28 hlasmi, 2 hlasy proti. A teraz sme ďalšie oddiely a dávam slovo e, kolegovi Ashwardovi, nech sa páči. Uh, thank you, Chairman. Uh, two transfer Takže dva, dve žiadosti o prevod. Prvá sa týka modifikácie výboru regiónu a plán založenia a druhý je prevod uh, z Európskeho parlamentu. Poprvé ide o modifikáciu E, plánu e, výboru regiónu. Otázka je, či chceme zmeniť jedno ADC e, z, z permanentného na dočasné a 1,3 položky. Takže dobrá správa tu je, že to v podstate predstavuje úsporu. Je to úspora 368 eur. 360, 368 tisíc eur 90 centov počas obdobia desiatich mesiacov. O tom netreba hlasovať, pán predseda. Druhá otázka bola trošku zložitejšia. Išlo o e, e, prevod Európskeho parlamentu. V podstate parlament DG.com požiadal o prevod 300 miliónov eur e, z línie 3424 do položky 14 to, je, eh, to sú eh, výdavky eh, pre účasť na verejných podujatiach a bolo to prevedené do sektora politických skupín a personálu politických skupín. Toto súvisí s nadchádzajúcimi eurovoľbami budúci rok a účel tohto je umožniť európskemu, teda styčným dôstojníkom, aby e, získali 49 zmluvných agentov, ktorí by riešili e, komunikačnú stratégiu volieb. V novembri 2017 by rozhodlo e, vyvinúť decentralizovanú komunikačnú kampaň a o to tu vlastne ide to bude potrebné. Ja si uvedomujem, že viacerí z vás mali obavy, ako aj ja, a zaslali sme list DG a požiadali sme o objasnenie k tomuto bodu a môžem povedať, že sme distribuovali reakciu, ktorú sme dostali od DigiCom, ktorá v podstate do vysokej miery e, uspokojila otázky z našej strany. E, sklamaním bolo, teda ja by som povedal, že my ako organizácia sme e, diskutovali o tej kampani eh, v rámci rozpočtu 2018 sme diskutovali o kampani 2019 a o tri týždňa na to biro parlamentu rozhodlo, že chce toto zmeniť a chce tzv. Decent, chce tzv. decentralizovaný komunikačný plán. Toto je trošku problematické, hovoril som o tom s Paulom Rubikom a myslím si, že v budúcnosti musíme toto zohľadniť eh, v tom, ako chceme postupovať. Ale každopádne, kolegovia, mali, teda dostali odpovede, ktoré sme dostali na otázky, ktoré tu boli položené. Je potrebné hlasovanie a nevidím dôvod, prečo by sme mali namietať voči tomuto prevodu. Ďakujem, pán spravodajca. Máme tu pána Dodgebyu, ktorý je generálnym riaditeľom DŽKOM. E, myslíte si, že by ste sa mali vyjadriť k tejto téme, aby sa upokojila tá iritácia, ktorú táto téma e, spôsobila? Lebo predsa len aj pred končom som e, plnenie rozpočtu 2017 tu došlo k rozhodnutiu modifikovať tento rozpočet. Najprv sme riešili otázky e, na základe listu na adresu DigiCom oni nám dali e, zrozumiteľnú a jasnú odpoveď. Viacerí kolegovia mali výhrady. Možno niektorí z nich by ešte chceli ďalšie objasnenia a ak, keby tu DigiCom bol, viem, že sú tu, tak možno by sa mohli na túto tému vyjadriť. Ďakujem. Sú tu otázky, prosím. Ma... Nevidím žiadne otázky. Ide tu o E, prevody e, a ak nie sú námietky, tak musíme o tom hlasovať. Ide tu o 49 postov. E, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali nie. Ešte jedna karta nie je aktívna. Končím hlasovanie. Prijaté 23 hlasov za, 5 hlasov proti. A keďže tu ide o zamestnancov výboru regionov a o posty pre výbor regionov, tak vlastne stačí, keď e, to uzavrieme tak, že náš výbor schválil tento návrh. Pokiaľ ide o e, politiku v oblasti nemovitosti, tam nebude a My sme tým pádom mm, splnili dnešný program. Budúca schôdza sa uskutoční 9. marca od 9 do 12.30. E, milí kolegovia, ďakujem vám za vašu prítomnosť, ktorá je veľmi dôležitá pre, pri toto hlasovanie, ktoré je dôležité.